Dear President, Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Začíname zasadnutie. Zápisnice včerajšieho zasadnutia sú k dispozícii, sú pripomienky. Nie je tomu tak, takže zápisnica je týmto prijatá. Predseda dostal dve stanoviska od rady k prvému